a ostatnými zainteresovanými stranami. E, musíme už ukončiť tieto dva strašné roky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. E, tým pádom sme uzavreli rozprávu o Madagaskare. Hlasovať sa bude asi o pol hodiny. Druhý bod pre dnešné popoludne je Guantanamo. sa rozhodnutie o treste smrti. A tak ako v predchádzajúcom prípade. Najprv odozdám slovo pánovi Tarakovi. Pán predseda, e, skupina ECR si myslí, že trest smrti je rozhodnutie proti ľudskosti. Napriek tomu, že my v Európskej únii a my v parlamente sme proti trestu smrti, predsa len milióny obyvateľov Európskej únie sú ešte za e, trest smrti. Tento trest smrti sa týka jedného z najväčších a najhorších e, teroristov na celom svete, ktorý ani chvíľku nerozmýšľal nad tým, či má zabiť nejakých ľudí alebo nie. E, stačí si spomenúť na obyvateľov Londýna, ktorí zomreli pri teroristickom výbuchu v metre musím povedať, že teraz potrebujeme novú medzinárodnú jurisprudenciu, aby sme toto mohli e, riešiť. E, to, čo sa deje, je odrazom tragickej situácie, odrazom aj toho, že e, Ameri- Spojené štáty americké nesú neumerne veľké bremeno v boji proti terorizmu. USA je E, krajina, ktorá je demokratická a ktorá e, má spoločné hodnoty ako my a napriek tomu tam musia tieto trestné veci e, byť riešené spravodlivo. Ďakujem veľmi pekne. Európa je proti trestu smrti, mal by byť zrušený a vysoká predstaviteľka EÚ a nastávajúce polské predsedníctvo, podobne ako všetky členské štáty, by mali rezolutne odsúdiť to, že v Spojených štátoch ešte stále existuje ako možnosť trest smrti pre tých, čo sú zadržiavaní na Guantaname. Myslím si, že štandardy platia rovnako pre všetkých, normy platia pre všetkých. Je to hanebné pre e, ľudské práva v Spojených štátoch, aby v rámci ich trestov bol stále trest smrti a zároveň je to kontraproduktívne v boji proti terorizmu. Prezident Bush ktorý porušil medzinárodné e, zákony v mene boja proti terorizmu a prezident Obama najprv slúbil, že zatvorí Guantanamo. Myslím si, že ostatní, ktorí mu mali pomáhať, mu mali pomáhať viac, ale kongres sa rozhodol, že nepomôže, práve naopak zvrátili jeho rozhodnutie a opäť sa rozhodlo, že budú na Guantaname vojenské súdy. Takisto rozhodnutie zadržiavať ľudí na neurčitý čas, bez toho, že by boli proti ním vznesené obvinenia, sa opäť objavilo na stole. Títo ľudia nevedia, či budú niekedy prepustení alebo kedy budú mať súd. Napríklad e, konkrétna osoba e, CIA ho už zadržiavala v tajnej väznici v Poľsku. Už 4 roky je zadržiavaný a takíto ľudia nevedia, prečo sú zadržiavaní, pretože nikdy si nevypočuli obvinenie. Takíto ľudia sú často podrobení múčeniu, nemajú šancu na spravodlivý súd, pretože sa ocitnú napokon pred vojenským súdom. Treba, aby sa povedalo, že toto nie je v poriadku. V, Spojenom šta- v Spojených štátoch aj v Európe musia byť veci videné rovnakým metrom. Máme tu modrú kartu, hovorí pán e, predsedajúci od pána Kačmareka. Prijímate, pani Gomeš? Odpoviete na modrú kartu? Áno, nech sa páči, pán Kačmarek. Ja mám otázku kde poslankyňa dostala informáciu o tajnej väznici CIA v Poľsku. Ja nikto nepotvrdil, že v našej krajine takéto väznice niekedy boli. Pani, odkiaľ máte? Pani Gomeš, odkiaľ máte túto informáciu? Pani Gomeš hovorí, pán predsedajúci, tento parlament e, vyšetroval tajné e, väznice, boli sme v Poľsku, aj v iných krajinách, e, kde v tých krajinách kde boli obvinenia, že tam môžu byť také väznice. Druhá krajina bola Rumunsko. Zistili sme, že aj v Litve bolo možné, že taká väznica existovala a parlament v Litve takisto skúmal, či taká väznica naozaj bola. Očakávame, že nastávajúce poľské predsedníctvo bude pokračovať v tomto vyšetrovaní a naozaj povie pravdu o týchto závažných obvineniach. Ďakujeme. poriadku, vidím ešte dve modré karty, ale modré karty nemôžu reagovať na toho, kto sa pýtal človeka nejakú otázku a kto sám použil modrú kartu. Musíte sa pýtať len pôvodného rečníka, pani Vergia. Ďakujem, pán predsedajúci. Naša politická strana nepodpíše toto uznesenie z môjho hľadiska ja ľutujem spôsob, akým sa vypracovalo toto uznesenie. Aký tón a aký jazyk, keď chceme odsúdiť porušovanie ľudských práv v krajine, ktorá sa označuje za najväčšiu demokraciu na svete, kde stále ešte existuje trest smrti a pre ktorú je typické Guantanamo, kde sa porušujú ľudské práva v mene boja proti terorizmu už viaceré roky sú na časti kubanského územia zadržiavaní e, väzni a hoci nie je predložený žiadny dôkaz, v niektorom prípade títo ľudia sú zadržiavaní. Ide teda o svojvoľné zadržanie a čo je ešte horšie, mnohí z nich boli aj mučení, áno, vrátane európskeho územia v Polsku, v Rumunsku alebo e, na e, Litve, ale to nemôžeme, e, zdá sa, hovoriť, pretože ani ako keby na našom území sa nerešpektovali takéto práva. Dokonca v uznesení to nemôžeme ani povedať a ja to veľmi ľutujem. A neviem, či takýmto spôsobom dosiahneme pokrok v rešpektovaní ľudských práv na svete. Áno, treba odsúdiť E, trest smrti konkrétnych ľudí, ale mali by sme byť ešte, la, ešte oveľa rozhodnejší aj v iných prípadoch a mali by sme aj lutovať e, zmenu rozhodnutia pána prezidenta Obamu e, v otázke vojenských súdov. A teraz modrá karta od pána Predu. Pani Veržat, súhlasíte? Áno? Nech sa páči, pán Preda. Uh, pán predsedajúci, mám otázku na pani Veržia. Mrzí ma, že som sa nemohol obrátiť na pani Gomeš. Myslíte si, pani Veržiac, že keď budete opakovať tieto obvinenia na Rumúnsko alebo na Polsko, takýmto spôsobom si myslíte, že napomôžete situácii pána Al-Nashiriho? akým spôsobom toto obvinenie nám pomáha nájsť prostriedky na to, aby sme zrušili trest smrti. Však toto uznesenie sa týka aj trestu smrti a teda nie týchto obvinení. Pani Veržiat, boli sme na rovnakej schôdzi, ale nemáme rovnakú koncepciu tej schôdzi. V niektorých krajinách ja som proti, dvom, proti dvojakým metrom, v niektorých krajinách sa eh, veľmi zovšeobecňuje a v iných ako keby náhodou sa spomínajú len konkrétne situácie. To prípravné stretnutie bolo skutočne karikatúrova, preto som aj to stretnutie opustila. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán predá. Nech sa páči váš pôvodný rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tanok, Pán tannock vy ešte ste mali modrú kartu. Áno, vaša nenávisť je nasmerovaná proti USA, skôr proti terorizmu. Ja som nikdy nepočul vašu skupinu, že by odsudila popravu ľudí na Kube, v Číne, kde to je bežná vec. Pani Veržia, Pán Tanok, pozrite sa na moje vyhlásenia o Kube. Ja odsudzujem porušovanie ľudských práv všade na svete, na Kube ako aj inde. A vy mi vôbec nebudete dávať lekcie. Ja nestaviam kresťanov proti moslimom a ja obhajujem všetky ľudské bytosti tak, aby žili spravodlivo a rovnoprávne všetkých. Ďakujem. A teraz pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel som navrhnúť, aby sme sa sústredili na konkrétne prípady na pána Al-Lashiriho. Je tu možnosť udelenia trestu smrti v rámci e, e, trestného konania vojenského súdu. A v tomto konkrétnom prípade by som pripomenul aj to, čo povedal pán Tanok e, tento človek bol obvinený z veľmi vážnych trestných činov. E, zúčastnil sa atentátov na francúzsku ropnú loď, na americkú lietadlovú loď a e, akým spôsobom my, teda my teda žiadame od amerických orgánov, aby mu ale aj tak neudelili trest e, smrti. Áno, chceme fungovať na základe solidarity, áno, ale tá solidarita musí vychádzať zo spoločných hodnôt a z rešpektovania ľudských práv. Všetci sme e, za to, že kategoricky odmietame teroristické akty a sme solidárni s obeťmi týchto aktov a mňa mrzí, že do jednej diskusie miešame e, také demokracie ako USA a určité diktatúry, ktoré pani Veržia obhajuje. Je tu modrá karta, súhlaste, pán Preda? Pán Preda, čo by ste povedali na fakt, že dnes ráno v tomto parlamente mnohí kolegovia vrátane mňa počúvali pána Tomasa Mamerga, ktorý je komisár pre ľudské práva z Rady Európy a otázky, odpovedal na otázky potvrdením, že existujú závažné podozrenia že naozaj v Litve, Poľsku a Rumunsku boli tajné strediska, ktoré zadržiavali ľudí a že bude špeciálne vyšetrovanie. A pán predsedajúci, dovolte mi povedať, že nemám, nechovám žiadne nepriateľstvo voči USA. Obdivujem Spojené štáty americké, ktoré obhajujú právny štát a ľudské práva, také USA, ktoré napadajú iba teroristov a ktoré nechcú narúšať demokraciu a ľudské práva. Také USA obdivujem. Ďakujeme. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem, pani Gomeš. Dávate mi príležitosť, aby som vám povedal, že ma mrzí, že vo všetkej tejto diskusii vy nikdy nebudete veriť rumúnskym orgánom a nezabúdajte, že Rumunsko je členom EÚ, tak by sme mohli aspoň minimálnu dôveru udelovať našim partnerom a rumúnske orgány vždy dali k dispozícii všetky dostupné informácie na medzinárodnej scéne pre všetky vyšetrovania sme otvorili naše letiska v Bukurešti, v Konstance a tak ďalej, satelitné centrum v Torechone. Vždy e, bola atmosféra spolupráce a nemáme ešte žiadne dôveryhodné potvrdenie týchto obvinení. a nechápem, prečo v tejto e, hre replík nikdy neveríte tomu, čo hovoria orgány partnerského členského štátu. Rumunsko je členským štátom EÚ. Ďakujem. Ďakujeme za odpoveď. Ešte stále je tu modrá karta. Otázka na vás od pani, pani Verčia. Príjmate ešte ďalšiu otázku? Pani Verčia, aká bola vaša otázka? poznámka pána Predu, že sa vzdialuje od situácie, o ktorej hovoríme, aby obhajoval Rumunsko, ale moje slova sú iné. Ja uh, som toho názoru, že e, vyjadril uražlivé slova na moju adresu. Celý môj život som neobhajovala akúkoľvek diktatúru e, na svete. Vždy som odsudzovala porušovanie ľudských práv a diktatúru uh, kdekoľvek na svete a ja od neho žiadam, aby sa mi ospravnil a stiahol tieto slova. Ďakujeme. Aká je váša odpoveď, pán Preda? E, Pochopil som, že ide o otázku a ja som tú otázku nepočul a naďalej si myslím, že je nelegitimné dať na rovnakú váhu demokracie, ako je napríklad USA alebo členské štáty EÚ a na druhej strane krajiny alebo spoločnosti, kde výkon moci je autoritatívny, totalitárny, kde sa zneužívajú tieto právomoci. To je to, čo som chcel povedať. Ak pani Veržia je nejakým spôsobom um, sa cíti uh, postihnutá, tak mňa to mrzí a ospravedlňujem sa. Ďalší rečník, pani Weber. A ďakujem, pán predseda. Mm, neviem, či budeme, ale snáď nakoniec budeme hlasovať po tejto rozprave o uznesení. Ale podľa mňa je to dobrý príklad toho, čo to znamená byť e, konzistentný s našimi vlastnými princípmi a hodnotami. Tento parlament sa vyjadril pri viacerých príležitostiach proti trestu smrti. Kdekoľvek môže byť vyniesený takýto rozsudok. Takisto sme hovorili o tom, čo znamená riadne uplatňovanie práva. A tieto dva princípy sú ohrozené e, v prípade pána Anna Šíriho, pretože riadne uplatňovanie práva znamená, že sa tu nemôžu robiť svojvoľné rozhodnutia a navyše v tomto prípade občan Sádskej Arábie dostal trest smrti od Medzinárodnej komisie, hoci v roku 2009 aj Spojené štáty americké eh, požiadané o to, aby nevynašali takéto rusetky na vojenských eh, súdoch. Áno, treba bojovať proti terorizmu, ale bez uh, akéhokoľvek dodržiavania ľudských práv a základných slobod to predsa nejde. Ďakujem pekne, pani Weber. Teraz eh, odozdám slovo pani Loch Pichler. Ďakujem pekne, pán predseda, eh, pán komisár Oettinger. Súčasná americká vláda sa na začiatku jasne vyslovila za zatvorenie eh, Guantanama. Žiaľ Bohu, americká vláda nedodržala toto svoje vyhlásenie a to znamená, že sa ani nezrušili existujúce vojenské komisie alebo súdy teraz je toto dramatickejšie, že e, sa tu objavil e, trest smrti a hrozí tu poprava. E, naše uznesenie musí vyjadriť snahu všetkých našich inštitúcií urobiť všetko preto, aby nedošlo k poprave pána Anna Naširiho. Takisto by sme mali žiadať, aby Spojené štáty americké zavali moratórium na trest smrti a musíme poukázať na to, že teraz už máme 96 krajín, ktoré zrušili, úplne zrušili trest smrti. E, teraz už je len 58 krajín, ktoré stále uplatňujú trest smrti. I to je pozitívne. Pán e, Anna Širi e, bol zdržiavaný v amerických väzniciach a bol mučený. Aj my v Európskej únii by sme sa mali zaoberať týmto ťažkým porušovaním ľudských práv. Uh, Nemali by sme mlčať, mali by sme žiadať potrestanie tých, ktorí sú zodpovední. Ich bezstretnosť už nemôže takto ďalej pokračovať. Nesmieme zavádzať tým, že tu budeme hovoriť o nejakom povrchnom antiamerikanizme a nie o skutočnej snahe zrušiť trest smrti Pokiaľ ide o to, čo bola pani Gomeš a e, posledné zasadnutia vo výbore a musím povedať, že tam sa objavili dobré argumenty, e, ktoré poukázali na to, že si aj, naozaj mala e, takéto väznice v Polsku a to sa dokázalo. Predsedajci, ďakujem veľmi pekne a teraz si vypočujeme politické skupiny. Prvý je pán Poselt za EPP. USA nie je najväčšou demokraciou na celom svete, ale tretia najväčšia demokracia na celom svete. Ale určite budete prekvapení, že India je druhou najväčšou demokraciou na celom svete a Európska únia sa tu správne zaoberať touto témou. Táto téma je naozaj e, veľmi vážna a bolo správne povedané, že naše rozpravy z USA sú založené na ľudských právach. A to, čo sa deje v Guantaname, je proti ľudským právam. To nemôžeme akceptovať. my bojujeme proti vojenským súdom, bojujeme za zákonnosť a vojenské súdy nevždy dodržiavajú zákonnosť, ako my ju poznáme. Takisto trest smrti nie je zákonný. Bojeme za ľudské práva a ľudské práva sa porušujú v Guantaname a preto musíme nášmu dôležitému spojencovi USA veľmi jasne povedať, že s týmto nesúhlasíme a že s tým sa nikdy nestotožníme. Toto e, bola jasná pozícia parlamentu od samotného začiatku a takisto to bola pozícia EPP. Guantanamo treba zavrieť. Aj teroristi majú ľudské práva. A samozrejme, musia dostať spravodlivý trest, to je v záujme obeti, lenže takýto trest musí sa vyniesť e, v spravodlivom procese. E, predsedajúci, Ďakujem veľmi pekne. Pán posel, tu máme od pána Tanoka modrú kartu. Ste pripravení akceptovať túto modrú kartu? Pán Tanok? So všetkou úctou pánu Posoltovi podľa mňa najväčšia demokracia vo svete je samozrejme India, ale nikdy som nepočul, že by bola Európska únia popisovaná ako jeden celistvý štát, jedna krajina. Je to názor jeho skupiny teda, že Európska únia je jeden celistvý štát popri Indii, Brazílii, Spojených štátov, veľkých demokracií sveta? Posol E, tak pán posel, ako to je? Winston Churchill povedal, že musíme zriadiť niečo také, ako e, sú Spojené štáty európske. Našim ďalším rečníkom je pán Palecký z e, mene socialistov demokratov. Pán predsedajúci, pokračujúce udelovanie trestu smrti v USA a situácia v, na Guantaname spochybňuje legitímnosť nášho partnera USA v oblasti ľudských práv. Ja oceňujem to, že prezident Obama sa snažil najprv zatvoriť Guantanamo, naozaj sa snažil, ale rozhodné Eh, razantné správanie americkej vlády ešte stále sme nevideli. Žiadne kroky neurobili, aby zreformovali systém, v rámci ktorého sú držaní, zadržiavaní. Najmä v poslednom čase konkrétne prípady v Európe a vo svete sú diskusie o tom, prečo v Azerbajdžane, v Ukrajine žiadame zrušenie trestu smrti a v Bielorusku stále existuje a okrem Bieloruska tiež ignorujeme, že existuje aj v USA. Myslím si, že nebude treba dlho čakať, kým si vypočujeme aj dobre správy v tejto veci zo Spojených štátov amerických. Ďakujem za priestor. Ďakujeme vám, pán Palecký, teraz pani Šake za liberálov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci komisár, kolegyne, kolegovia. Nikto samozrejme nie je proti tomu, že by teroristi mali byť prenasledovaní, podozriví, obžalovaní a pod, mali by mať spravodlivé súdy. Ale tieto hodnoty a slobody, ktoré sa snažíme obhajovať, sú e, ohrozené, tak dovolíme, že sa tieto zásady, tieto princípy vo svojom základe rozkývu, tak budeme podobní ako teroristi. Nebudeme mať e, dôveryhodnosť, kredibilitu, budeme slabší. Myslím si, že vyhlásenie vojny proti teroristom bol e, veľmi dôležitý svetový moment, ale myslím si, že aj my v Európe by sme mali niečo v tomto urobiť. Sme neochotní vziať do našich krajín väzňov z Guantanáma a e, tolerujeme, že sa na európskej pôde mučilo. Áno, musíme e, sa pozrieť aj na tmavé stránky nedávnej európskej histórie. Musíme byť otvorení voči tomu, že sa takéto niečo mohlo stať. Aj v tomto parlamente musíme hovoriť o krajinách, ktoré mohli sa podielať na týchto záležitostiach. Musíme spolupracovať neporušovaním ľudských práv, ale spoločným postavením sa proti hrozbám v našom svete. Myslím si, že naše stanovisko voči trestu smrti, hrdo hovorím, že žiadame jeho zakázanie v celej Európe, musíme naďalej na ňom stáť na takomto stanovisku, inak nebudeme dôveryhodní vo svete. Rečnička je prerušená pokračuje. Musíme bojovať za ľudské práva bez ohľadu na to, či e, to žiadame držiavanie od priateľov alebo nepriateľov. Ďakujeme vám, pani Šáke. Teraz pani Hautala. Thank you, president. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala všetkým predračníčkám a predračníkom, ktorí si myslia, že ľudské práva musia byť e, merané rovnakým metrom pre všetkých, kdekoľvek sa porušia, musia byť potrestané. Či to je vnútri hranic Európskej únie alebo za ich hranicami. Myslím si, že prišiel čas, aby Európsky parlament sa bližšie prizrel tomu, aký mohol byť postoj členov Európskej únie, členských štátov Európskej únie vo, v týchto záležitostiach. Myslím si, že je to Európsky parlament, ktorý by mal vydať správu a vrhnúť svetlo na tieto záležitosti. A ak boli tieto obvinenia neoprávnené a podozrenia neoprávnené, treba to takisto povedať. Dnes dopoludnia komisár pre ľudské práva Rady Európy, ktorého obdivujem, pán Thomas Zamerberg, vysvetlil, že tento príbeh ešte nemá svoj záver, že jeho vyšetrovanie pokračuje a že by bol veľmi rád, keby Európsky parlament spolupracoval s Radou Európy v tejto dôležitej záležitosti. To bola pani Hautala, hovorí pán predsedajúci za zelených. Teraz dostane slovo pán Murphy za GUE. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci pokritectvo imperialistických mocností a ich e, pokrytecké rozprávanie o ľudských právach je vtedy najviditeľnejšie, keď hovoríme o Guantaname. Wikileaks e, nám dávajú jasnejší obraz o hroznom porušovaní ľudských práv, ktoré sa tam deje, e, to, topenie na sucho a iné druhy mučenia za účelom toho, aby sa dostali od uväznených informácie. Stovky ľudí, ktorí tam boli väznení, nikdy ne, sa nedozvedeli, čo proti ním bolo vznesené. Barack Obama nie len porušil svoj sľub zatvoriť toto väzenie, ale porušil aj to, že znova sa budú konať e, vojenské súdy. On to dovolil. Myslím si, že všetci v súčasne zadržané by mali mať prístup k spravodlivým súdom pred civilnými súdmi a tajné väznice CIA v Európe, kde sa aj mučilo, musia byť zatvorené. Letisko v Írsku, ktoré sa takisto používalo e, organizáciou CIA pre, na prevozy, E, to sa musí takisto skončiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán Murphy. Vidím modrú kartu od pána Predu. Prijímate? Nech sa páči, pán Preda. E, Požiadal by som pána Murphyho, či je možný aby takým rýchlým spôsobom tiež spomenul, akým spôsobom sa politickí väzni mučia na Kube. Ďakujem. Mr. Murphy. Pán Murphy, nech sa páči, odpovedajte. Podobne ako pani Vergia, ani ja nepodporujem mučenie a porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete. A myslím si, že tu teraz hovoríme o Guantaname. Hovoríme o tajných väzniciach. Myslím si, že hovoríme o e, otrasnom porušovaní ľudských práv, ktoré sa deje v tej najväčšej imperiálnej mocnosti na svete Spojených štátoch amerických a musíme to tu odsúdiť. Next... Ďakujeme. Ďalším rečníkom je The Earl of Dartmouth. Dajme si veci do perspektívy. Celkový počet zadržených na Guantaname, odkedy bolo otvorené, je 775. Ak sa pozriete teraz po snemovni, je tu miesto pre všetkých 775 ľudí, ktorí tam boli kedy zadržiavaní na Guantaname. Samozrejme, že tento parlament je znepokojený e, slobodami jednotlivcov a tým, že neprišlo k spravodlivým procesom. A máme pravdu, keď sme znepokojení, ale musíme si uvedomiť aj to, že niektorí títo zadržaní sú naozaj problematickí. Napríklad britský občan, ktorý bol zatknutý v Afganistane počas vojny a ktorý e, sa podiela na dodávanie zbraní Talibanu, to vysvetlil tak, že bol v Afganistane preto, aby sa tam školil v počítačovom kurze. Parlament, ktorý chráni osobné ľudské práva zadržených na Guantaname, to je síce pekné, ale hovorím vám zároveň aj to, že individuálna sloboda pred zákonom vo svete, e, poslúžili by sme lepšie takýmto slobodám, keby sme sa lepšie venovali európskemu zatýkaciemu rozkazu a tomu, ako funguje európsky zatýkací rozkaz svojou povahou, obchádza právo a do, dovoluje svojvoľne zatýkať ľudí. 500 miliónov európskych občanov môže byť kedykoľvek zatknutých, keď existuje tento e, za rozkaz a pridajú sa k tým vyše 700 na Guantaname. Ďakujeme a teraz má slovo pán Silvestris. Presidente, notizie di 5 giorni fa che... Pán predsedajúci, pred piatimi dňami sme sa dozvedeli, že 5 útočníkov na dvojičky bolo formálne obvinených a bude súdny proces proti ním a to prostredníctvom vojenských komisí a sú, vojenských súdov v Guantanáme. My jednoznačne odsudzujeme akýkoľvek teroristický útok aj fundamentalizmus, ale tiež si myslíme, že by sa nemala používať trest smrti za akýchkoľvek okolností, pretože sme, pretože sme proti porušovaniu základných ľudských práv kdekoľvek na svete. Odsúdili sme aj e, to, že pán Fariňas z Kuby nemohol prísť e, prevziať Sacharovovú cenu do Bruselu pretože e, kubánske orgány mu neumožnili precestovať. A teraz pán Henen. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci. Typickým príkladom, ako sa instrumentalizuje otázka ľudských práv v EÚ, obvinujeme e, USA e, z toho, že sa porušujú ľudské práva v Guantaname a nechceme spomínať členské štáty EÚ, ktoré umožnili ilegálne e, zariadenia a väznice na svojich územia. Vieme veľmi dobre, e, že napríklad v, e, v Guantaname sú zadržané aj deti vojaci. A je potrebné, aby sme postupovali a rešpektovali ľudské práva, aby to nebolo problematické slovo. Žiadame, aby náš postoj sa viedol vôľou slúžiť našim ľuďom a voličom. Preto treba postihovať tých, ktorí porušujú ľudské právo a rovnako treba potrestať členské štáty EÚ, ktorí boli komplicmi v takýchto aktoch. Jednoznačne treba skončiť s mučením v mene boja proti terorizmu. Treba neustále opakovať, Guantanamo treba zatvoriť a rovnako ako treba e, vrátiť Kube časť jej územia. Ďakujem. Teraz nasleduje postup, keďže aj pán Kukan by sa rád ujal slova. Colleagues, just as the right to life has a very special Kolegovia, právo na život má veľmi e, zvláštne miesto medzi ľudskými právami a Trest smrti nemá miesto v demokratickej spoločnosti. Európa je dnes jedinou oblasťou sveta, kde neexistuje trest smrti so smutnou výnimkou Bieloruska. Rád by som zdôraznil, že Európska únia zostáva oddaná zrušeniu trestu smrti všade vo svete. Nepochybne transatlantické vzťahy sú naozaj veľmi hodnotné pre Európsku úniu, rovnako ako naša spoločná e, spolupráca v boji proti terorizme. Napriek tomu by som rád využil túto príležitosť a podporiť výzvu k Spojeným štátom americkým, aby prípade Abdama Rahima al-Naziriho e, neudelili trest smrti. A záverom by som sa rád pripojil k všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí hovorili o krajinách, ktoré ešte, v ktorých sa ešte stále udeluje trest smrti. Žiadame, aby tieto krajiny sa pripojili k európskemu modelu a aby trest smrti zrušili. Všetky popravy, kdekoľvek sa udejú, by mali byť odsúdené. Ďakujem. You, Ďakujem pekne. Madame Gret. Ďakujem, pán Kukan. Pani Kretu. Tieto kontroverzné výroky ma primeli prihovoriť sa kolegom, ktorí si myslia, že niektoré krajiny boli eh, niektoré krajinách sa konajú tresty smrti, ale nemáme o tom presné informácie, takže treba počkať na fakty. Čo sa týka Spojených štátov amerických, je tu morálny záväzok zrušiť trest smrti, ale transatlantické vzťahy vychádzajú zo spoločných hodnôt, hodnôt a preto dúfam, že americké ústanovizne e, vy, si vypočujú naše volanie potom, aby zrušili trest smrti. Navyše pokiaľ ide o trest smrti, my rozhodne nepodceňujeme strategické partnerstvo s USA a želáme si mať partnerstvo inej vyššej kvality pre EÚ aj naše členské štáty. A to nie je len pre EPP, je e, prioritou e, vzťahy e, USA-EÚ. Rovnako to platí aj pre socialistov. Ja vidím, že pán Preda sa hlási, ale to si necháme na catch the eye, pretože s modrou kartou už mal kopec času hovoriť. Pán Romeva Rueda ešte nehovoril. Chcel by som zdôrazniť prípad An Našira. A nejde len o Guantanamo a trest smrti, ale chcem zdôrazniť tento prípad aj preto, že je jeden z dvoch ľudí, ktorí boli dlho väznení v Európe spolu s Abu Zubadiom a Dúfame, že v Európe sa podarí posunúť dopredu aj proces zodpovednosti e, za to, čo sa deje. Dúfam, že konečné uznesenie bude žiadať aj plné vyšetrenie tých členských štátov, ktorí boli akoby komplicmi e, CIA pri týchto zadržiavaniach Treba to však e, spojiť aj so správou TDI a s následnými krokmi, e, ktoré slúbila skupina LIBE. Správa Faber je veľmi kľúčová e, v tejto záležitosti a mala by zostať na programe Európskej únie. Predsedajúci pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme tu smutný príklad dvojakého metra v tomto pléne, pretože o čom ide, diskutujeme o porušovaní ľudských práv v USA, o svojvoľnom zadržiavaní, e, hovoríme o spravodlivých e, trestných e, konaniach, mučenie a to všetko k týmto aktom došlo so súhlasom USA a dokonca niektoré európske štáty poskytli územie na to a nehovoríme nič na to, aby sme odsúdili USA ani krajiny EÚ, ktoré boli komplicmi v tomto procese. Ale robíme to vtedy, keď odsudzujeme iné krajiny, vtedy ako keby požiadavky a kritériá sú iné. A ako sa hovorí aj v prvom bode uznesenia, že e, sú dôležité transatlantické vzťahy vždy, keď sa bude rešpektovať e, základné ľudské práva. A kde tento rešpekt je? Rád by som vám pripomenul, že by bolo veľmi dôležité, aby sme žiadali, aby Kuba e, dostala znovu zvrchovanosť nad, týmto, nad touto časťou svojho územia. Slovo má pani Korhola. Ďakujem veľmi pekne. Určite sme všetci zajedno v tom, že Európska únia by mala naďalej spolupracovať so svojimi partnermi v boji proti terorizmu, ale takisto súhlasíme s tým, že vojna proti terorizmu nemôže prebiehať na úkor ľudských práv a slobôd. Už dlho sme bojovali proti mučeniu a trestu smrti. To platí aj pre Anna Širio. Sú tu dva dôležité princípy. Absolutné nie trestu smrti a ďalší e, princíp je, že boj proti terorizmu musí byť aj bojom proti príčinám terorizmu pokiaľ ide o univerzálne ľudské práva a právo na spravodlivý proces. Toto sú dve neoddeliteľné veci. Preto USA musí zavrieť Guantánamo. A preto to žiadame. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A pán Kačmark bude posledným rečníkom v tomto kole. Pán predsedajúci, e, mnohí kolegovia spomenuli, že existujú dôkazy, že existovali tajné väznice CIA v Poľsku a v Rumunsku a že vraj máte dôkazy, že sa tam aj mučili väzni. Mohli by ste poslať tie dôkazy prokurátore e, v Poľsku? E, pretože u nás prebieha vyšetrovanie a nám pomáha aj Helsinská nadácia. Ak teda máte nejaké dôkazy, bolo by to mimoriadne užitočné pre prokuratúru v Poľsku. Chceli by sme vyšetriť e, tie dôkazy. Ja viem, že e, v prechádzajúcom volebnom období bol zvláštny výbor e, v parlamente a jeden z členov parlamentu, bývalých členov, teraz sa ozýva v médiách v Polsku, že existujú dôkazy a že parlament našiel dôkazy o tom, že existovali tajné väznice e, v Poľsku. A potom ho požiadali, aby ukázal ten dokument, že existovali e, tieto e, väznice, ale on ho nevedel ukázať, pretože on ho na vlastné oči nikdy nevedel. Pani Esaja, nech sa páči. Vážení kolegovia, táto diskusia a politické spory neposlúžili najlepšie cieľom e, tohto uznesenia. My predsa tu, v tejto sále, ale aj v Európskej únii chceme obhajovať e, ľudské práva každého občana na spravodlivé súdne konanie. Sme jednoducho proti trestu smrti vo všetkých prípadoch, bez ohľadu na to, čoho sa dopustili dané osoby. Ako sme už počuli, Tie obvinenia proti An Naširimu sú naozaj mimoriadne ťažké. Dopustil sa vraj činov, ktoré viedli k mnohým obetiam, ale musíme jasne povedať, že neakceptujeme jeho činy. Neakceptujeme terorizmus, ale chceme obhajovať právo každého človeka na spravodlivý súd a sme jednoducho za to, aby sa všade zrušil trest smrti. Ďakujem. A teraz má čas komisia. Pán komisár Oettinger, nech sa páči. Pán predsedajúci, vážené dámy a páni. Európska únia pracuje veľmi úzko so Spojenými štátmi americkými v boji proti terorizmu. Napriek tomu a práve preto musíme dbať aj na dodržovanie ľudských práv. Musíme tomu priložiť obrovský význam. V posledných rokoch Európska únia a USA dali dohromady spoločné vyhlásenie o boji proti terorizmu, kde sú uvedené základné hodnoty a takisto aj práva a slobody. Všetci podozriví majú byť súdení v rámci zákona a majú právo na spravodlivý a pokiaľ možno aj verejný súd alebo otvorený súd. Už veľa rokov sa Európska únia snaží o zavretie Guantanama. Dlhodobé zadržiavanie bez e, trestného konania považujeme za nepripustné. Európska únia preto víta, že Obama slúbe pred dvoma rokmi zavrieť Guantanamo v priebehu roka. Dohodli sme si spoločný rámec USA, ktorý slúžil ako základ pre prepustenie väzňov a ich prijatie, aspoň niektorých z nich, v členských krajinách Európskej únie. Ďalej sme ochotní spolupracovať úzko z USA pri ďalších opatreniach, ktoré by viedli k zavretiu Guantanama. Napriek tomu v marci eh, tohto roku Prezident USA prišiel s dekretom, kde odsúhlasil dlhodobejšie zadržiavanie väzňov Guantaname a dúfame, že nie len v Európskej únii, ale aj v kongrese USA sa bude o tom rozprávať tak, aby čo najrychlejšie e, došlo k zatvoreniu väznice Guantaname. Odmietame trest smrti za všetkých okolností. Toto je podmienka, ktorú budeme predstavovať pri rokovaniach so všetkými krajinami na svete. Mali by sme tlačiť na Spojené štáty americké, aby zrušili trest smrti vo všetkých štátoch USA a v jednotlivých prípadoch, už bol vyhlásený trest smrti, aby došlo k omilosteniu e, týchto odsudených. Alebo omilosteniu tých, ktorým by mohol hroziť trest smrti. Doteraz ešte nedošlo k rozhodnutiu, či An Nashiri a jeho piati komplici budú odsudení na trest smrti alebo nie. Môžem vás uistiť, že Európska únia pozorne sleduje toto súdne konanie a žiadame spravodlivosť v súdnom konaní pre všetky tieto osoby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. To znamená, že sme uzavreli rozprávu o Guantaname a budeme hlasovať hneď potom, ako dokončíme ďalší bod, a to je Ukrajina, a prípady Julie Timošenkovej a ďalších členov